svoje ciele, ktoré si vytýčila e, v tejto téme a konkrétne kroky, ktoré chce príjmať. Takže ďakujem pekne a ešte raz vás medzi nami vítam. Okay. Ospravedlňujem sa vážení poslanci, poslankyne, vážení členovia parlamentného výboru. V živote je naozaj dôležité pomenovávať veci tak, ako sú, bez zbytočného kľúk. V súčasnosti 26 miliónov ľudí v Európe, v Európskej únii nezamestnaných. Je to niečo, čo nemôžeme akceptovať. 7,5 milióna Európanov vo veku 15 až 24 rokov nie sú ani zamestnaní, ani nepokračujú v ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Opäť niečo, čo nemôžeme akceptovať. Viac ako 124 miliónov ľudí čelí chudobe a sociálne, sociálnej exklúzii. Opäť niečo, čo nemôžeme akceptovať. Práve preto môj cieľ, no, moje ciele na najbližších 5 rokov sú jednoznačné. Bojovať za viac pracovných príležitostí, za lepšiu sociálnu ochranu a bojovať proti chudobe a sociálnemu vyčleneniu. To sú priority pre mnohých Európanov. A som hlboko presvedčená, že to sú priority aj pre vás. Milí kolegovia, ako poslankyňa tohto parlamentu, kde som pracovala takmer 23 rokov, mám rešpekt pre touto inštitúciou a ten len rastie. A E, zabezpečuje, že nemôžete pochybovať o mojom angažmá pre Európu. Tu, v tomto dome, ako aj mimo jeho hranicom, som sa vždy snažila o pokrok Európy, o konkrétne výsledky pre ľudí. Robila som tak vždy na základe širokej väčšiny súladu a môžem tu poukázať v tejto súvislosti na nedávnu správu o e, situácii alebo prehľade v Európskej organizácie bankového dohľadu a môžem povedať, že vždy som sa snažila nielen o to, aby sme dodržiavali literu zákona, ale aby sme nezabudali aj na sociálny rozmer. Preto som pripravená vždy lojálne spolupracovať s ďalšími inštitúciami. Ak by ste ma schválili do funkcie komisárky pre zamestnanosť, sociálne otázky, zručnosti a pracovná mobilita, tak môžem len vás ubezpečiť, že budem v tomto prístupe ďalej pokračovať. Finančná ekonomická kríza si vyžiadala veľkú daň. Potrebovali sme prijať mimoriadne opatrenia, aby sme dokázali bojovať proti tejto kríze a teraz začíname vidieť pozitívne výsledky týchto opatrení, i keď musíme sa na to pozerať veľmi opatrne. Ide o to ale, že krízu sme síce začali potlačať, ale nepodarilo sa nám získať späť dôveru Európanov a nadchádzajúca komisia musí v tejto oblasti získať konkrétne výsledky, pretože je to veľmi dôležité, aby sme mali takéto matateľné výsledky. Kandidát na predsedu komisie Jean-Claude Juncker ma požiadal, aby som v oblasti sociálnych vecí získala naspäť rozmer, ktorý tejto oblasti patrí, aby sme mohli ďalej pokračovať v úspešnom budovaní trhového hospodárstva, Takže vychádzam z tohto predpokladu sociálneho trhového hospodárstva, kde kráčajú ruka v ruke sloboda, zodpovednosť a solidarita. Je teda jasné, že budúca komisia sa musí viditeľne prezentovať aj v oblasti sociálnych otázok. Z, v obsah práce komisie v pri zamestnanosti, sociálnych veciach, zručnostiach a pracovnej mobilite, teda znamená oblasť, ktorá je mimoriadne dôležitá a preto chcem k tomu významne pristieť. Budem spolupracovať s ďalšími kandidátmi na komisárov, najmä s Katajnom Dombrovskis a Moskovici. To považujem za veľmi dôležité, aby sme pracovali ako jeden tím. Takto sa mi má, by sa mi mohlo podariť dosiahnuť v nadchádzajúcich piatich rokoch situáciu, kde dokážeme reagovať na sociálne dôležité dôsledky všetkých možných eh, opatrení, ktoré príjmeme. La crise ne sera pas finie tant... Podobne ako hovoril Jean-Claude Juncker, treba povedať, že aktuálna kríza, ktorá prebieha, eh, nebude ukončená, ak budeme mať stále 26 miliónov Európanov, ktorí sú bez pracovných príležitostí a pracovných možností. E, čo sa týka môjho názoru, nemusíme si vyberať medzi e, konkurencieschopnosťou a s ochranou sociálnych práv. To sú dve strany jednej a tej istej mince a obe si vyžadujú dostatočne dobrý základ e, pre sociálno-trhové hospodárstvo, ktoré musí byť konkurencieschopné a zároveň preukazovať solidaritu. Mojou úlohou bude prispieť k tomu, aby som zlepšila podmienky pre ľudí, aby e, ľudia mali adekvátnejšie pracovné miesta a zároveň sme dokázali spoločne bojovať pri sociálnemu vylúčeniu a chudobe. E, platí to pre podmienky na trhu v celej Európe, aby sme k nemu pristupovali dynamickou a integrovanou e, cestou, tak aby ľudia mali adekvátne zručnosti, ktoré sú potrebované na strane zamestnávateľov, kdekoľvek v Európe sa budú nachádzať adekvátne upravené a nastavené vzdelávanie, ktoré bude dostupné pre všetkých so zacielenými opatreniami na dlhodobo nezamestnaných a zároveň podporujúce mobilitu pracovných síl. To všetko sú opatrenia, ktoré sú dnes v Európe kľúčové, ak chceme obnoviť rast a znížiť chudobu. Tí, ktorí ma poznajú, veľmi dobre vedia, že nikdy sa nesnažím hľadať jednoduché riešenia na komplexné problémy. jednoducho takýmto spôsobom konáme neúprimne, e, neúčinne a zároveň nedokážeme zabezpečiť dostatočne dobré výsledky. Ja chcem hmatateľné výsledky a dlhodobé výsledky a chcem, aby sa podniky pripravovali na zmeny, ktoré spôsobuje globalizácia. A to je práve úloha, ktorú musíme splniť. Zároveň chcem, aby zamestnanci a pracujúci dokázali účinným spôsobom prispieť svojou prácou k tomu, aby tvorili bohatstvo a to v takých podmienkach, že budú zároveň zabezpečovať aj dôstojnosť, rešpektovanie základných práv a zároveň mm, e, možnosť e, plného využitia svojho potenciálu muži, ženy, občania krajín, e, kde žijú alebo pracujú, ľudia so, s telesným alebo iným postihnutím. Každý musí mať možnosť získať prístup na trh práce a všetci majú právo na to, aby mali rovnakú mzdu za rovnakú, rovnako vykonanú prácu okrem toho zachovávanie našej konkurencieschopnosti a zároveň e, zabezpečenie toho, že naše sociálne systémy budú udržateľné, to si bude z našej strany vyžadovať to, aby sme priznali a, alebo pre, o, dobre odhalili a jednoznačne potrestali akékoľvek zneužívanie sociálnych systémov a sociálnych, e, sociálnych možností zamestnancov je naozaj dôležité, aby sme sa sústredili na niektoré kľúčové e, katalytické faktory. Najmä je to tvorba pracovných príležitostí. Kríza zničila milióny pracovných miest. Je dôležité, aby sme dokázali poskytnúť nové možnosti nezamestnaným. A musíme začať tým, že budeme vytvárať nové pracovné miesta. Podniky, najmä malé a stredné podniky, potrebujú priaznivé podmienky na to, aby mohli začať budovať a rozvíjať svoje aktivity, či už ide o tradičné aktivity, alebo nové možnosti a zároveň by sa dokázali na trhu rozvíjať a rozširovať. Po druhé, prístup k zamestnanosti. Masová nezamestnanosť ide paralelne ruka v ruke so stále starnúcou pracovnou eh, populáciou na trhu práce. Máme tu na jednej strane mladých ľudí, ktorí hľadajú pracovné možnosti, ale nemajú kvalifikácie, ktoré sú na trhu práce potrebné nedokážu získať stabilné pracovné miesta. A to si vyžaduje úsilie navyše, aby sme mohli usmerňovať mladých ľudí tak, aby mladí ľudia a ženy e, alebo ľudia so, so, so telesným nevýhodnením e, získali adekvátny prístup na trh práce a aby získali dlhodobé pracovné miesta. Medzi riešeniami, ktoré sa ponúkajú v tomto smere a ktoré sú predvídané, e, môžeme zaradiť aj lepšiu mobilitu pre pracovníkov, a to je niečo, čo naozaj treba propagovať a podporovať. Ďalej je to otázka kvalifikácií. Naša konkurencieschopnosť v prvom rade závisí od našej bázy zručností. Dnešní pracovníci môžu pracovať v celom rade rôznych sektorov ale sú tu aj mnohé zóny, ktoré sú doposiaľ nepomenované. Sú to pracovné miesta o pracovné pozície, ktoré ešte nie sú dostatočne zmapované a my preto musíme budovať a rozvíjať zručnosti a potenciál našich zamestnancov bez ohľadu na to, e, či sú e, samostatne zárobkovo činné osoby, alebo či sú niekoho zamestnaní, alebo či sú mladí alebo starí. Po štvrté, sociálna ochrana to je kľúčová investícia pre našu prosperitu. V roku 2010 sme vytýčili jednoznačný cieľ. Do roku 2020 si želáme, aby sme znížili počet ľudí, ktorí žijú e, pod hranicou chudoby alebo sú vystavení sociálnemu vylúčeniu eh, pod 20 miliónov. Ale stal sa presný opak. Kríza viedla k výraznému nárastu eh, počtu ľudí, ktorí, sú, ktorí žijú v chudobe a sú sociálne vylúčení. Naše systémy sociálnej ochrany musia byť účinnejšie a musia byť lepšie nastavené tak, aby prinášali konkrétne výsledky a zároveň musia byť dlhodobo udrateľné. Vážení kolegovia, aby sa nám podarilo dosiahnuť tieto priority, eh, Pokúsim sa nasadiť všetky nástroje, ktoré k dispozícii komisia má, a budeme sa sústredovať predovšetkým na štyri silné stránky. To prvou silnou stránkou sú nevyhnutné investície, ktoré musia byť mobilizované. Mojím cieľom je stimulovať investície pre tvorbu pracovných príležitostí a zároveň pomáhať nezamestnaným, aby opäť e, mohli získať prácu. V tomto kontexte budem spolupracovať s podpredsedom komisie Katajnenom, aby sme pripravili mobilizáciu 300 miliárd eur v investíciách, ktoré boli oznámené Žánom Klodom Junckerom. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že budem mobilizovať všetky dostupné finančné nástroje, aby som mohla investovať do ľudí. Predovšetkým do, budem mobilizovať Európsky sociálny fond, Európsky fond pre pomoc e, najodkázanejším a zároveň e, fond pre prispôsobovanie sa e, dôsledkom globalizácie. Tieto nástroje by mali byť silne zamerané na to, aby sme dokázali prinášať e, zručnosti, pracovné miesta a bojovali proti chudobe. Budem pracovať na tom, aby som e, zvýšila účinnosť iniciatívy boja proti nezamestnanosti mladých v členských štátoch. To je kľúčové, aby sme dokázali schému záruky pre mladých zabezpečiť e, priamo v teréne, aby dokázala byť priamo nasadená. Po druhé, čo sa týka hospodárskeho riadenia a správy. Hospodárske riadenie a správa sa musí posunúť o rýchlosť vyššie. Je dôležité, aby ekonomické a sociálne politiky boli oveľa prítomnejšie eh, v rámci celého európskeho semestra. V tomto smere sa úzko eh, budem eh, spolupracovať s kolegom Moskovičím a podpredsedom komisie Dombrovskisom, aby som zabezpečila to, že prijaté rozhodnutia budú brať do úvahy sociálny aspekt štrukturálnych reforiem. Prehlbovanie prebiehajúcich reforiem v členských štátoch je nevyhnutné, ale zároveň to vyžaduje väčšiu pozornosť, ktorú budeme klásť spravodlivosti a sociálnej udržateľnosti reforiem. Topadová analýza reforiem a podporných nástrojov pre zraniteľné krajiny bude prispievať k plneniu tohoto cieľa. Zároveň sociálny dialog musí byť opätovne spustený. Budem spolupracovať s eh, podpredsedom komisie Dombrovskisom, aby som zabezpečila, že zamestnávateľia, ale aj zamestnanci na národnej a európskej úrovni sú autentickými partnermi v rámci európskeho semestra. Dôležité a náročné sociálne reformy musia byť plne prediskutované s našimi partnermi, a musia zahrňať všetkých hlavných aktérov a pokrývať celé socioekonomické spektrum vrátane malých a stredných podnikov a samostatne zarobkovočených činných osôb, ktoré poskytujú obrovskú väčšinu pracovných príležitostí v Európe. Po tretie, proporcionálne a spoločné pravidlá, ktoré sú kľúčové preto, aby sme zachovali jednotnú, e, jednotnú, jednotné pravidlá na, celý, na celom trhu a zároveň aby sme chránili pracujúcich v celej Európe a v tomto smere budem úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby som zabezpečila transpozíciu a účinné e, presadzovanie existujúcej legislatívy. To podľa mňa malo byť posilnené. Ďalej v súlade s agendou e, chytrej regulácie alebo chytrej legislatívy budem zabezpečovať to, aby tieto nástroje boli účinné, proporcionálne a jednoduché na uplatnenie. Potrebujeme hľadať e, oblasti ako napríklad e, ochrana pracovníkov pred novými rizikami. Na tejto báze budem navrhovať modernizáciu a tam, kde to je nevyhnutné, aj zjednodušenie existujúceho, našho existujúceho legislatívneho aky a zároveň budeme zachovávať vysokú mieru ochrany. Rovnako budem zvažovať a príjmať nové iniciatívy tam, kde je to vhodné, v oblastiach, ktoré sú napríklad spojené s mobilitou pracujúcich. Na záver, mojou úlohou bude dostať čo, alebo zabezpečiť, že z tých nástrojov a partnerstiev, ktoré máme, dokážeme vyťažiť čo najviac a v priebehu budúcich rokov spolu s Európskym parlamentom, radou a členskými štátmi a sociálnymi partnermi, ktorých máme, a kolegami, ktorých mám v komisii, aby sme spoločne budovali Európu, ktorá je spravodlivejšia a udržateľnejšia. Počas najbližších 5 rokov budem spolupracovať veľmi úzko s touto snemovňou a zároveň budem k dispozícii k vám všetkým, aby som mohla s vami pravidelne diskutovať o vývoji a stave implementovania našej práce. Máme spoločný cieľ ľudí, ich zdravie, prácu a ich blahobyt. To je o tom, o čom je Európa. Na mňa sa môžete spolahnúť, budem váš spojenec, tak, aby som dokázala tento, tejto cieľa naplniť. Ďakujem pekne.